Dobré ráno, dámy a páni. Otváram týmto schôdzu. Ehm, pozrieme sa hneď na ten program dnešného, eh, dnešnej schôdze. Prvým, program, prvým, prvým bodom dnešného programu je predovšetkým program činnosti Cyperského predsedníctva rady. Týmto vítam srdečne v Európskom parlamente prezidentom pána Christofiasa. Srdečne vás tuto vítam a hneď mu odozdávam aj slovo. Κύριε